A prejdeme k prvému bodu dnešného programu a to je dodatočný bod, pokiaľ ide o krízovú situáciu v Európe spôsobenú prerušením leteckej dopravy. Predtým, ako začnem, by som chcel um, uvieť niekoľko oznámení v kontexte nedávneho vývoja situácie a takisto aj v komunikácii s politickými skupinami by som chcel navrhnúť zmeny k programu v stredu Ide o nové pozmenujúce návrhy týkajúce sa tých, ktorí sme prijali e, včera o pol šiestej. Takže hovorím o dodatočných zmenách. Predovšetkým sme vymazali okruh otázok, ktoré sa týkali rady z programu e, Rada. O tom hovorila, ide o dopravné problémy spôsobené tento týždeň. A pán López Garrido musí odísť zo Štrasburgu už v stredu o 6. popoludní. Čiže nemôžeme mať ten poobednejší alebo večerný okruh otázok. Po druhé, správa Silvia Tyko bude tiež odstranená z programu. Ide o energetickú efektívnosť budov. A keďže správa nebola prijatá, vo, v parlamentnom výbore na stretnutí v pondelok. A po tretie, ústne otázky budú zapracované. Ide o zákaz používania banských technológií, ktoré využívajú kianit. Ide o tretí bod programu na pobednejší blok hneď po PNR a e, diskusii o Swifte. Ide o e, zoznamy údajov e, o leteckých cestujúcich e, stretnutie sa skončí o 7. večer, takže znovu stručne vymazali sme tieto body z programu v stredu, o ktorých sa nebude dať diskutovať. A výsledkom toho je, že plenárka v stredu sa skončí nie o polnoci, ale o, o 19. Tieto otázky boli konzultované s predsedami politických skupín. Pán Kreme, chcete sa vyjadriť? Máte, máte slovo, nech sa páči. Pán Kramer. Tri, deväť, šesť. Nie je prítomný. Dobre, ďakujem, hovorí pán predseda. Problém sme vyriešili. Výborne. výborne. Pán Rubik, nech sa páči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 toto je veľmi dôležitá otázka, takže pre vašu informáciu len pripravujem e-mail, ktorý podpíšem osobne a bude adresovaný všetkým